Takže budeme hlasovať 104. 104. Kto je za? Proti zdržali sa schválená. Kompromis číslo 9. Za. Proti zdržali sa schválený. Kompromis 10. Za. Proti zdržali sa schválený. 11. Kompromis. Za. Proti zdržali sa schválený. Kompromis číslo 12. Za proti, zdržali sa, schválený. Kompromisný návrh 13 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromisný návrh 14 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromisný návrh 15 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromisný návrh 16 za, proti, zdržali sa, schválený. 17 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromisný návrh 18 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmenujúci návrh 150, 164 156 za 66 80, 165 169 за proti zdržali sa zamietnutí 170 za proti zdržali sa schválený kompromisný návrh 19 za proti, zdržali sa. A teraz pozmeniec návrh 177 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromisný návrh 20 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromisný návrh 21 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromisný návrh 22 za, proti, zdržali sa, schválený. A teraz 168 187. Za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromisný návrh 23. Za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromisný návrh 24. Za, proti, zdržali sa, schválený. Pozmenujúci návrh 210. Za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromisný návrh 25. Za, zdržali sa, schválený. Pozmenujúci návrh 200 16. Za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. 217 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. 218 za. Proti. Zdržali sa schválení. 220 za. Tak overíme si to. 2000, prepáči, 218. Končíme hlasovanie. E, 35 proti e, 26. 26. 219, prepačte, za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromisný návrh 26, za, proti, zdržali sa, schválený. Pozvaní sa návrh 226, za, proti, zdržali sa zametnutí. 227 za, proti zdržali sa schválené 228 za, proti zdržali sa zametnutí, To som vedel. 229 za, proti zdržali sa schválené 230 za, proti zdržali sa schválený kompromisný návrh 27 za, proti zdržali sa schválený 238 za, Prosí, zdržali sa zamietnutí, 239 za, proti, zdržali sa zamietnutí, kompromisný návrh 28 za, proti, zdržali sa schválený 246 za, proti, zdržali sa schválený 247 za, proti, zdržali sa zamietnutí 248 za, proti, zdržali sa zamietnutí 249 za, proti zdržali sa schválené 250 za. Overíme. 249. Zametnutý? Nie, schválený. 249. Konec hlasovania. výbor. Mal by sa to lepšie robiť. 250 za, proti, zdržali sa. Schválený. 251 za, zdržali sa. Musíme si to overiť. Tak zametnuté. 252 za, proti, zdržali sa. Schválený. 253 a 254 za proti, zdržali sa, zamietnutí, 255 za, proti, zdržali sa, schválený 256 za, proti, zdržali sa, schválený 257 za, proti, zdržali sa, schválený 258 za, proti, zdržali sa, zamietnutí, 259 za, proti, zdržali sa schválené 260 a 261 za, proti, zdržali sa zamietnutí 262 za, proti, zdržali sa, schválené 263 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 265 za, proti, zdržali sa, schválený. 266 za, plus pozmení sa návrh, za, proti, zdržali sa, schválený. 267 za, proti, zdržali sa, schválený. 268 za, pardon, 7 za, proti, zdržali sa, schválený. 273 za proti. Potom je to polský preklad. Počúvajte polský preklad potom. Alebo ale, alebo neveríte nemeckému. 273 za, proti, zdržali sa schválené 274 za, proti, zdržali sa schválené 276 za, proti, zdržali sa schválené kompromisný návrh 29, za, proti, zdržali sa schválené 277, e, 282, za, proti 281. Dobre, tak overíme si to.

zdržali sa, zamietnuté. 281 e, za, proti, zdržali sa. Nie je to jasné? Schválený. Kompromisný, tri, kompromisný návrh 30. Za, proti, zdržali sa, schválený. 291. Za, proti, zdržali sa, e, schválený. 3 za, proti, zdržali sa, schválené 4 za, proti, zdržali sa schválení 5 za, proti, zdržali sa schválení 6 za, proti, zdržali sa schválení 7 za, proti, zdržali sa schválení kompromisný návrh 1 za, proti, zdržali sa schválení 9 za, proti, zdržali sa schválení kompromisný návrh 2 za, proti, zdržali sa schválení kompromisný 3 za, 3 proti e, zdržali sa schválený pozmeňujúci na vrch 18 za, proti zdržali sa e, schválený 19 za, proti zdržali sa schválený kompromisný návrh 4 za, proti zdržali sa schválený kompromisný návrh 5 za, proti zdržali sa schválený pozmeňujúci návrh 31 za, proti zdržali sa schválený 32 za, proti e, zdržali sa Musíme si to overiť. dvojka, áno? Končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromisný návrh 6 za, proti, zdržali sa schválený. 42 za, proti zdržali sa zamietnutí. 43 za, proti zdržali sa zamietnutí. 44, 45 za, proti zdržali sa zamietnutí. 46 za, proti zdržali sa schválení. 47 za, proti zdržali sa schválení. 48 za, proti zdržali sa schválení. Kompromisný návrh 7 za, proti zdržali sa schválení. 50 za, proti zdržali sa schválení, 51 za, proti zdržali sa zamietnutí, 53 za, proti zdržali sa schválení, 54 za, proti zdržali sa schválené, 55 za, proti zdržali sa schválené, 56 za, proti zdržali sa schválení, 59 za, zdržali sa schválení, 60 za, proti zdržali sa schválené 61 za, proti zdržali sa schválené 62 za, proti zdržali sa schválené 63 e, za, proti zdržali sa schválený kompromisný návrh 8. Okamih prosím. Vážne pán predseda, chcel by som predložiť ústny pozmenujúci návrh. Poradil, sa som, poradil som sa so stieňovými spravodajcami a navrhujeme eh, ku kompromisu číslo 8 mm, poznámkou počiar eh, eh, spomenú tam Michaela Otokoviča, Michaela Stotkeviča, Pavla Sevranca, Taškeviča, Eduarda Lobava, Alisa Belackisa, Nikolaja Zakuda, Igora Alineviča, Aleksandra Franskeviča. Navrhujeme menovite spomenúť týchto politických väzňov. Ďakujem pekne. To bude v poznámke počiarov a zoznam politických e, väzňov e, s tými menami, ktoré som teraz prečítal. Ďakujem veľmi pekne, takže hlasujeme sa o to poznámkou počiarov kompromisný návrh 8, schválené. A teraz máme 74. Pozmení sa návrh 74. 74, kto je za, proti, zdržali sa schválený.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 Schválené. 81 za, proti zdržali sa schválení. 82 za, proti zdržali sa schválení. 83 za, proti zdržali sa schválené. 84 za, proti zdržali sa schválené. 85 za, proti zdržali sa schválení. 81 už bola schválená. 90 to je za 90, proti zdržali sa schválený 91 za, proti zdržali sa e, schválený 93 za, proti zdržali sa schválený 94 za, proti zdržali sa zamietnutí 95 za, proti zdržali sa prijatí 96 za, proti zdržali sa e, schválený 97 za, proti zdržali sa prijatí, 98 za, proti zdržali sa schválení, 99 za, proti zdržali sa e, e, schválení. 100 za, proti zdržali sa schválení. 101 za, proti zdržali sa schválení. 102 za, proti zdržali sa schválení. 103 za, proti zdržali sa e, schválení. Citations jednička za, proti zdržali sa schválené, dva za, proti zdržali sa schválená. A teraz elektronické hlasovanie o e, e, celom odporúčaní. Končím hlasovanie. Blahoželám, pán Palecký.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 Kolik. Vážení kolegovia, ďalší bod na programe rokovania je informácia od Pet de Cope Gallaghera ohľadom 6. stretnutia medzi Európskou úniou a Islandom, ktoré sa konalo v Reykjavíku na Islande. Je to návrh na uznesenie k a ďalej je to návrh uznesenia k správe o napredovaní z roku 2012 ohľadom Islandu a perspektíve po voľbách. Pripomínam vám, že termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je 4. september 2013 obed. Slovo má okamžite pán Petrkop Gallagher, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne za možnosť poskytnúť informáciu výboru pre zahraničné vzťahy <clears throat> výsledky nášho stretnutia na Islande podať správu o stretnutí minulý týždeň. Ako určite veľmi dobre viete, parlamentné voľby sa uskutočnili na Islande 27. apríla a momentálne na Islande vládne nová vláda. Táto vláda zmrazila prístupové rokovania s Európskou úniou a vyhlásila, že obnovenie týchto rokovaní bude predmetom referenda. V duchu týchto zmien a v duchu zmenenej politickej situácie na Islande stretnutie medzi spoločnou parlamentnou komisiou v Reykjavíku medzi Európskou úniou a Islandom bolo veľmi vhodne načasované. Delegácie navštívili aj dva projekty financované z Európskej únie. Súčasnili sa stretnutia s viacerými organizáciami, ich zástupcami. Čo zda najdôležitejšie, táto návšteva nám umožnila lepšie pochopiť, aký nový prístup má islandská vláda k prístupovým rokovaniam a získali sme prehľad ohľadom pohľadov a názorov rôznych politických strán, rovnako ako aj zástupcov občianskej spoločnosti. Dovolte mi teraz sumarizovať základné zistenia tejto návštevy. Detálnejšie koaličné strany sú zložené zo strany nezávislosti a strany progresívnej strany, tak tie opätovne potvrdili svoj protieurópsky postoj, postoj proti e, európskym prístupovým rokovaniam hneď ako e, vstúpili do vlády. Opozičné strany zostávajú rozdelené ohľadom členstva v EÚ, ale zdá sa, že dávajú väčší priestor e, k tomu, aby sa dokončili prístupové rokovania. Ehm, prístup podpora pre vstup do členstva postupne upadá, a to najmä kvôli finančnej a ekonomickej kríze v Európskej únii a zároveň sa tam veľmi posilňuje pozícia proti Európskeho tábora. Potom, ako teda boli pozastavené prístupové rokovania, nová koaličná vláda ďalej plánuje zhodnotiť celkový vývoj rokovaní a celý tento vývoj v rámci Európskej únie a tento bude predstavený islandskému parlamentu tento september alebo október, na jeseň. Zostávajú tu niektoré otvorené otázky ohľadom nového prístupu islandskej vlády, ohľadom prístupových rokovaní e, rokovania a diskusie počas spoločného parlamentnej e, komisie e, vyjadrili jasné pochybnosti, či je nová vláda vedená Eh, novým premiérom eh, bude mať vôbec ochotu pokračovať v týchto rokovaniach. Zdá sa, že to nie je možné, že by vláda pokračovala v týchto rokovaniach. Je to vláda, ktorá je proti prístupeniu do EÚ a je nepravdepodobné, že budú chcieť obnoviť prístupové rokovania aj v prípade, ak by islandská vláda náhodou hlasovala za. Otázne je, že ako ďaleko chce zájsť islandská vláda pri implementovaní svojho rozhodnutia ohľadom zmrazenia týchto prístupových rokovaní. Nie je jasné, čo presne sa stane s implementáciou tupovej pomoci, ktorý tu bol spustený, rovnako ako aj projektov IPA. Um, nová vláda veľmi narýchlo po voľbách oznámila, že chce všetky projekty pozastaviť. Ale táto téma, pokiaľ tomu správne rozumiem, je ešte stále predmetom rokovaní. Takéto, rokovanie, takéto rozhodnutie v každom prípade bude znamenať ústup eh, zo strany toho napredovania, ktoré sa nám podarilo dosiahnuť. Island teda naďalej zostáva odhodlaný mať úzke vzťahy s Európskou úniou aj v iných oblastiach, chcú posilniť a prehlbiť eh, vzťahy vo všeobecnosti, vo, v témach, ktoré sú predmetom spoločného záujmu a nová vláda považuje e, Európsku, Európsky hospodársky priestor ako hlavnú platformu pre túto spoluprácu. Ďalšia oblasť pre spoluprácu je Arktická e, rada. To sme o tom tiež diskutovali v rámci nášho JPC. E, tam Island plánuje zvýšiť svoju spoluprácu a to tým, že vytvorí dialog na vysokej úrovni ohľadom Európskej únie a arktických otázok. Nová vláda sa zdá byť odhodlaná, aby pokračovala v tomto procese. Čo sa týka makrelového sporu, tak islandská vláda si myslí, že európske sankcie boli mimoriadne nepriaznivé a e, spochybňovali sme aj legálnosť e, prípadných sankcií. Samozrejme to nebudeme vedieť až do momentu, kým tieto sankcie nebudú uplatnené. Téma makrel bola prediskutovaná aj na stretnutí so zástupcami reprezentatívnych organizácií sektora a niektoré organizácie nás vyzývali, aby sme tu v parlamente prijali aktívnejšiu úlohu pri uľahčovaní týchto diskusí hľadom makrel. E, parlament, najmä výbor pre rybolov, v tomto smere kontinuálne e, bol veľmi aktívny a snažil sa napredovať v oblasti tejto závažnej témy. Takže zásadne ten nový prístup novej vlády zostáva ešte trochu záhadný, nejasný. Je tu stále viac otázok ako odpovedie k dispozícii, najmä čo sa týka ďalších krokov ohľadom prípravy referenda. E, takisto aj príprava rozhodnutia o zmrazení prístupových rokovaní, ako dôsled, aké dôsledky to bude mať na predstupové financovanie, ktoré bude musieť byť posúdené detailnejšie. Takže nový prístup si rozhodne vyžaduje technické rozhodnutia, rovnako ako aj politické politické rozhodnutia na strane Európskej únie. Dohodli sme sa že uskutočníme druhé stretnutie 28. a 7. novembra a očakávam, že bude to až po publikovaní e, vládneho hodnotenia týchto rokovaní a e, po publikovaní toho, ako vláda očakáva, e, aký vývoj očakáva vláda po týchto voľbách. Bol tam Kristian Preda, boli tam ďalší poslanci prítomní a môžu potvrdiť to, aká je súčasná situácia. Ďakujem pekne. Slovo má teraz pán Preda, ktorý je stálym spravodajcom pre Island. Ďakujem pekne, pán predseda. Úvodom, ak súhlasíte, by som sa venoval šiestému stretnutiu e, Zmiešaného parlamentného výboru EU Island. Rád by som zdôraznil a poukázal na skutočne veľmi dobré prijatie na Islande. Mohli sme sa stretnúť e, so štyrmi predsedami politických strán z celkových šiestich, ktoré sú zastúpené v parlamente. A tak sme mali príležitosť pohovoriť priamo s predsedom vlády, s ministrom financí, ktorí sú v skutočnosti lídrami dvoch najdôležitejších politických strán a ktoré v súčasnosti vytvárajú vládnu koalíciu. Urobil by som jednu poznámku, ale dúfam, že sa nebude chápať ako ironická alebo zlomyselná. Na úvod e, politická strana e, súčasnej koalície tomu, boli za to, aby, EU, aby Island pristúpil do EÚ, ale súčasný predseda vlády hovoril o pristúpení Islandu už celé mesiace, ale teraz pokiaľ ide o samotný text uznesenia konferencia predsedov, aj náš výbor rozhodli, že uznesenie o Islande za rok 2012 aby to bolo odvolané. E, želali sme si rozpravu na plen a bola tam obrovská väčšina. A teraz je zrazu potrebné text zmeniť, pretože sa nemôžeme uspokojiť eh, len s takou diskusiou za pokrok za rok 2012. Eh, rokovania sa pozostavili, preto bolo potrebné prijať, alebo sa prijali dve rozhodnutia. Jednak pozmeniť uznesenie a druhé rozhodnutie bolo mať presnejší, oveľa presnejší text, ktorý by bol akýmsi rezume novej politickej situácie, v ktorej sa nachádzame práve po voľbách. Prvé rozhodnutie bolo dodať do titulu, okrem teda správy, pokiaľ ide o pokrok za rok 2012 eh, pre Island, aby v titule boli aj povolebné perspektívy práve preto, aby sme brali do úvahy tie okolnosti, ktoré nás viedli k tomu, aby sme zmenili celú tú diskusiu a bolo by vhodné, aby toto znenie bolo v texte, v titule, pretože po voľbách sú vo vláde dve politické strany, ktoré sú jednoznačne proti prístupu Islandu do EÚ. Tá progresistická a tá strana pre nezávislosť. V tom našom zmiešanom výbore e, sme e, zdôraznili tento aspekt, že nová islandská vláda si nežela pokračovať v rokovaniach. A minimálne, ak nezorganizujú referendum na Islande a referendum bude musieť položiť nejakú otázku, či treba pokračovať alebo nie v prístupových rokovaniach, ale zdá sa, že ku dnešnému dňu ani samotná otázka, ani samotný dátum organizácie referenda neboli stanovené. A zdá sa, že ani súčasná vláda sa neponáhla takéto referendum zorganizovať a podľa posledných vyhlásení očakávajú, e, že rozprava v parlamente prebehne niekedy na jeseň a budú čakať na vyhodnotenie e, stavu rokovaní a súčasného stavu v Európskej únii. V Reykjavíku nám povedali, že možno toto vyhodnotenie bude hotové v septembri alebo v oktobri. A pravdepodobne po parlamentnej rozprave bude e, pravdepodobne prijaté také rozhodnutie, že referendum, že už nie je ani potrebné. Ale podľa poslednej ankety nie, takmer 90 obyvateľstva si želá, aby referendum prebehlo zároveň e, s miestnymi voľbami a tie sú naplánované na 31. maja 2014. Takže aj keď to pristúpenie bolo vždy takým kontroverzným problémom, ale vždy bola väčšina občanov za to, aby pristúpili do EÚ a aby sa e, pokračovalo v e, prístupových rokovaniach. A táto situácia sa ale nezmenila. Posledná, posledné prieskumy verejnej mienky potvrdzujú, že väčšina e, je toho, že chce, teda nejaký 59% chce pokračovať v rokovaniach, zatiaľ čo 41 nie. A my sme v tom texte uznesenia vyjadrili naše polutovanie, že islandská vláda nepočkala do konca e, prístupových rokovania, tam e, by mohli potom zorganizovať referendum. EÚ značením prijala žiadosť o pristúpenie zo strany Islandu a pán komisár File vyjadril svoje rozhodnutie spustiť rokovania a pokračovať v nich 27 kapitol bolo otvorených, niektoré boli aj uzavreté, takže rokovania prebiehali, do, prebiehali dobre. No, takže záverom eh, by som požiadal od kolegov eh, nejaké pripomienky k tej správe, aby sme mohli vylepšiť eh, text. Stále si ale myslím, že náš text musí byť veľmi stručný, veľmi jasný a musíme veľmi jasne zadefinovať naše stanovisko. Nemyslím, že by sme mohli nejakým spôsobom e, zbytočne e, rozťahovať ten text, keďže sa už nemôžeme vrátiť e, k obsahu správy z minulého roka. Áno, rokovania boli síce úspešné, ale bohužiaľ sú pozastavené. Ďakujem, pán Preda. Pán Farm, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte mi začať tým, že poďakujem pánovi Predovi za jeho veľmi vyvážený text. Po zmene vlády na Islande to bola veľmi ťažká práca, to chápem. Takisto chcem poďakovať aj JPC za ich informáciu o stretnutia v aktuálnej situácii, pretože naozaj musíme prehodnotiť celú situáciu. Mať kandidátskú krajinu, ktorá zmrazí svoje prístupové rokovania, je veľmi neobvyklá situácia pre nás všetkých a je najvyššia dôležitosť, aby sme bez ohľadu na to, ako nám to je lúto, že Island prijal takúto novú pozíciu, rešpektovali ich rozhodnutie a nikam na nich netlačili. Kroky islandskej vlády sú smutné, sú eh, odmietnutia hodné. Naša skupina bola veľmi rada, keby sme mohli privítať Islanda, Islanda ako nového člena. Je to dobre fungujúca demokracia so silnými inštitúciami a má veľmi silnú ekonómiu ale v konečnom dôsledku je to na islandskej vláde, ktorá sa musí rozhodnúť, aké budú ich ďalšie kroky a my musíme rešpektovať vôľu islandských občanov. Medzičasom ale musíme prehodnotiť novú situáciu, nájsť, a aký by mal byť vyvážený a konštruktívny spôsob, ako napredovať. Je naozaj veľmi dôležité, aby Európska únia nezavrela dvere. Mali by sme zachovať um, otvorenú tému žiadosti o členstvo a mali by sme minimálne sa vyhnúť alebo odložiť akékoľvek rozhodnutia, ktoré budú hovoriť áno, nie, von alebo dnu. Nemali by sme provokovať negatívnu reakciu tým, že na nich budeme tlačiť príliš, aby pokračovali v tomto procese. To môže byť kontraproduktívne a môže to viesť k tomu, že um, proces žiadosti o členstvo bude permanentne a dlhodobo ukončené trochu všetky veci musíme schladiť. Vážim si správu pána Predu, ale pozrieme sa opäť na formulácie v odseku 6 a 7. Nemali by sme referendum považovať za hotovú vec. Nemyslím si, že je správne tlačiť na to, aby referendum bolo diskusie. Na Islande počas dnešných dní ukazujú, že pokiaľ nebol vytýčený nejaký konkrétny dátum, ešte stále môžu byť iné možnosti ako rýchle referendum. Islandania e, zdôraznili svoje otázniky ohľadom členstva v EÚ, to je jasné. Nemyslím si, že ľudia čoskoro zmenia názor a budú hlasovať za to, aby pokračovali v tomto procese, ale ak vláda má názor, že dočasné zmrazenie e, žiadosti o členstvo môže byť spravené bez referenda, tak v takom prípade to môže byť lepšia alternatíva. Najmä ako pán Pet Kop Gallagher spomenul, Definitívnejšie nie by spôsobilo dlhodobé problémy aj pre prebiehajúce programy IPA, aj pre diskusie ohľadom makrelového sporu a zároveň aj pre zostávajúce témy ohľadom kauzy IceSafe a ďalšie problémy. Nič dobré by z toho neprišlo, keby sme dali takéto jednoznačné referendum hneď na program rokovania. Takže zostaňme v úzkom kontakte, zachovajme si otvorený dialog. Pre nás téma členstva je téma, ktorá je pre nás veľmi blízka, veľmi dôležitá, preto pokračujeme opatrne a rozumne. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Ferm. A nehlási sa žiaden ďalší rečník do diskusie, tak v takom prípade vám pripomínam, že termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je 4. september. A ospravedlňujem sa. Nevšimli sme si žiadosti o slovo. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja vystupujem, pretože som bola jedna z tých eh, členov delegácie, ktorí mali šťastie tam byť a keďže som mal na starosti eh, predsedať eh, piatkové stretnutia s občianskou spoločnosťou, hovorila som s pánom Gallagherom, hovorila som, že možno ja môžem nejako prispieť k tomu, čo bolo naozaj jasné vystúpenie, výborné, výborný príspevok od kolegov, ale pocit medzi občianskou spoločnosťou v piatok bol taký, že tam je stále snaha rokovať. Oni chcú, aby tie rokovania ďalej pokračovali a a bol tu akýsi pocit frustrácie do istej miery. Plne súhlasím s predchádzajúcimi rečníkmi v tom, že naozaj musíme sa s týmito témami vysporiadať veľmi opatrne, veľmi delikátne. E, v septembri, v oktobri budeme vedieť viac, keď bude predstavená správa vlády na rokovanie. Zatiaľ nevieme, aká, aká bude vyzerať e, dohoda medzi progresívnou stranou a stranou nezávislosti. Je tam dohoda, že bude referendum, ale nie je žiadna predstava, kedy by malo byť a tiež není jasné, že e, ako tá debata bude vyzerať. Debata je naozaj veľmi dôležitá. Všetky tie veci treba trochu odložiť. Potrebujeme e, tie dvere ponechať otvorené na našej strane Myslím si, že stretnutie 27. a 28. novembra tam bude naozaj veľmi dôležité, aby sme rokovali s našimi kolegami na Islande, aby sme mali lepšiu predstavu o tom, aká situácia je. Takéto stretnutie by bolo rozhodne veľmi užitočné a tí kolegovia, ktorí boli prítomní, tak tam z toho by mali veľký benefit. Chcem oceniť personál komisie, zamestnancov komisie, ktorí tam boli aj od ostatných európskych organizácií, ktorí pracujú vo veľmi ťažkých podmienkach momentálne a mali by sme uznať, ale alebo teda vzať hold tej práci, ktorú robia. A do veľkej miery boli zasiahnutí aj tým stiahnutím podpory zo strany Islandu pre projekty IPA. Bolo to trochu nešťastné a narýchlo spravené. Navštívili sme niekoľko projektov v ten deň ja som tam e, nemohla byť, keďže som musela stihnúť lietadlo, ale viacerí kolegovia to veľmi ocenili a videli ten hodnotný kus práce, ktorý sa spravil. Takže ďakujem, pán predseda, že som mohla vystúpiť. Je naozaj dôležité, aby sme tento dialog mali a ďakujem, že ste mi dovolili vystúpiť. Pán Preda, nech sa páči. Chcel som poďakovať kolegom zo socialistskej skupiny ktoré urobili veľmi užitočné poznámky pre dialog. Ešte jedna poznámka, ktorá je politickejšia, ak dovolíte. Otázka referenda je veľmi citlivá vzhľadom na to, že súčasná vláda takmer skoro povedala, že neurobíme ďalší krok v rokovania bez referendum a v druhej etape si uvedomili, že islandské obyvateľstvo je za rokovania, za prístup. Takže vláda je v akejsi pasci teraz, keby urobila referendum, tak veľmi pravdepodobne by islandské obyvateľstvo povedalo áno, ale vláda je jednoznačne proti pristúpeniu a to môže skomplikovať život vláde. O to skôr, že tá odpoveď, ktorá by im nevyhovala v referende, by ani politicky to nebolo dobre. A teraz ďalšia vec, ten parlament. Islandský kandidát, keď predložil svoju žiadosť dobre, tak teraz za týchto podmienok predefinuje svoje stanovisko a táto politická strana by sa dostala do parlamentu a požiadajú od parlamentu, no dobre, nechajme teda tak rokovania. Môžeme hovoriť o rôznych stratégiách rôznych politických strán. Islandská socialická strana nadšene podporuje pristúpenie, iný nie. Takže tá politická situácia je veľmi zložitá a preto súhlasím so socialistickými kolegami, keď hovoria, že musíme byť opatrní na reakcie, ktoré môžeme vyvolať našim textom a som si istý, že popracujeme spolu, aby sme e, dostali, dosiahli dobré texty. Next item. Ďalší bod programu rokovania je Všeobecný rozpočet Európskej únie pre finančný rok 2014 všetky sekcie. Spravodajca je Jose Ignacio Salafranca Sanchez Neira. Máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Veľmi stručne. Určite si spomínate, že politická dohoda EP schválená na plene v Štrasburgu tam sme ratifikovali po tom, čo sme dosiahli naše požiadavky od Rady ministrov. A je to aj v politickom uznesení odhlasovanom minulý týždeň. A pripomínam, že vo viacročnom finančnom rámci naplánované navýšenie pre zahraničnú politiku ako celok pre celé to obdobie boli 3 nárast v porovnaní s inými sektormi aktivít EÚ, kde sa tie finančné čiastky znižovali. Rok 2014 je prvým rokom nových finančných perspektív a čo je zaujímavé, Európska komisia prichádza so znížením, a to veľkým, finančných príspevkov, a to až 12,5 na zahraničnú politiku. Len aby ste mali predstavu, pokiaľ ide o viazané prostriedky na 2013, 9,3 miliardy. A komisia teraz na tento rok 2014 navrhuje 8,17 miliardy. Takže ten pokles o 12,5 to je o 1,6 miliardy menej. Určite pochopíte, vážení kolegovia, že my ako AFED a ja ako spravodajca tohto výboru nemôžem súhlasiť s takýmto obrovským znížením, tak ako to navrhuje Európska komisia pre zahraničnú politiku EÚ. Je pravda, že ten nárast o 3 počas celého obdobia Komisia to chce navýšiť v tých posledných rokoch obdobia, ale ja si myslím, že by sme neboli schopní zafinancovať tie nástroje, ktoré sme si naplánovali, ani by sme nezafinancovali tie záväzky, ku ktorým sme sa zaviazali, ak by sme prijali tieto významné škrty, tak ako ich navrhuje Európska komisia v predbežnom návrhu rozpočtu. Vypočuli ste si litovského ministra zahraničných vecí a hovoril o prioritách E, tak ako vychádzajú zo samitu Vilniusu a všetko, čo súvisí s našou severnou a východnou politikou susedstva. A špeciálny vyslanec EÚ pre arabskú jar, tak sme počuli, aká je situácia v Egypte, v Sýrii a tak ďalej, ktoré sú postihnuté touto nestabilnou situáciou. No a keď vidíme celý tento horizont, tak nemôžeme prijať ten škrt na rok 2014 <coughs> 17 pre predstupovú politiku, hovorili sme o Islande, zníženie takmer 3,5 pre nástroj stability a 20,7 pre SZBP. Takže môjim cieľom, a malo by to byť aj taktické stanovisko, je snažiť znovu sa získať e, finančné prostriedky na úrovni e, roka 2013. A máme tu aj takú procedurálnu ťažkosť a síce vzhľadom na obmedzenia, ktoré nám rozpočtový výbor vnúcuje, budeme musieť pokryť e, alebo vydať pozmeňovacie návrhy skôr, než sa vyjadrí rada. Rozprával som sa so spravodajkyňou pre rok 2014 a vyjadril som naše znepokojenie, že by sme mali fungovať takto, ale ona ma ubezpečila, že sa bude maximálne e, snažiť, hoci sú to veľmi ťažké rokovania, aby sa brali do úvahy aj e, stanoviska nášho výboru. Termín na pozmeňovacie návrhy je 16. júla. Ja dúfam, že sa definitívne budeme môcť k číslám vyjadriť 4. septembra a ak budeme musieť ešte potom robiť nejaké úpravy po rozhodnutiach rady, tak ja dúfam, že to budeme môcť urobiť tými pozmeňovacími návrhmi. Mojím cieľom ešte pred letnými dovolenkami je zajtra, ak by bolo možné, zvolať schôdzu tieňových spravodajcov, aby sme sa dohodli na tejto stratégii a ak by sme sa dohodli na číslach, a keď je tu pani Jetenmaki, ktorá je tieňová za liberálov, Takže takýto je rámec a kontext a ja si myslím, že my ako členovia AFETu takéto významné škrty nemôžeme prijať v zahraničnej politike, ktorá bola uznaná Európskou radou ako politika, ktorá musí rásť, tak to by sme nemohli jednoducho tie škrty prijať a preto som samozrejme k dispozícii kolegom, aby som zachytil aj ich obavy, aby sme do tohto tak obmedzeného procedurálneho rámcu mohli, rámca mohli zachytiť všetky pripomienky, ktoré by chceli predložiť. Ďakujem, hovorí pán predseda. Ďakujeme pánovi Salafrankovi. Dobre. Nikto nežiadal slovo. Len by som pripomenul pani Jeten Maki. Nech sa páči. Kiitoksia. Täällä aletaan säästämään jo puheajastakin näkyy. Ďakujem pekne za slovo. Vidím, že teraz už šetríme aj na rečníckom čase najnovšie. Nechce sa vystúpiť, nechce sa vyjadriť veľa ľudí, ale dovolte aspoň mne povedať pár slov. V prvom rade chcem povedať, že chápem, že komisia chce racionalizovať úroveň záväzkov, pretože počas posledných niekoľkých rokov, ale aj predtým v minulosti, Európska únia jednoducho slubovala príliš veľa. No a potom nedokázala svoje sluby naplniť. skoré fázy tohoto rozpočtu by mali byť eh, začaté alebo mali byť spustené veľmi opatrne, aj čo sa týka výšky záväzkov, pretože minimálne hm, doteraz tie priority boli skôr posúvané až na koniec programového obdobia. Ale teraz, keď eh, sú eh, záväzky škrtané mierou 12,5%, sa chcem spýtať komisie alebo zástupcov rady, ako sú na tom v oblasti východného partnerstva, pretože práve tam by tie škrty mali dosiahnuť až výšku 30 a musím povedať, že to sú naozaj veľmi drastické škrty. Prečo je tomu tak? Prečo škrtáte túto kapitolu o viac ako 30 pretože v prípade východného partnerstva tak tam sa tie e, pomery mierne, ale pomaly zväčšovali ak to teda chceme navzájom porovnávať. No a druhá otázka súvisí so záväzkami, ktoré boli v súčasnosti zoškrtané a vlastne základy, alebo teda argumenty, na základe ktorých takéto veľké škrty boli spravené. Samozrejme, môžete nám odôvodniť tie menšie škrty, ale najmä v tých veľkých škrtoch by som rada počula nejaké vysvetlenie. No a ako určite môžete očakávať, Chcel som sa spýtať aj na otázky súvisiace s arktickou politikou. Akým spôsobom to bude do budúcnosti financované? Kedy budú tieto rozhodnutia prijaté? Ohľadom vytvorenia Arktického informačného centra. No a na záver chcem povedať, že samozrejme chápem, situácie, keď boli prostriedky zoškrtané, vtedy je naozaj nevyhnutné, aby sme rozmýšľali nad tým, kam umiestnime existujúce prostriedky, ako ich zacielíme, aké, do, aké výsledky chceme dosiahnuť s tými prostriedkami, ktoré máme k dispozícii. To je rozhodne niečo, čo by som, o čom by som rada hovorila, čo by sme si eh, chceli vypočuť. V každom prípade čo ohľadom peňazí, ktoré boli vynaložené počas posledných dvoch rokov, aké výsledky sme s nimi dosiahli. Boli tieto výsledky také, ako parlament očakával? Senora Gomez. Pani Gomez, nech sa páči. Pán predseda, pani spravodajkyňa Maria Muniz tu nie je, ale dala mi nejaké poznámky, ktoré odzrkadľujú jej pozíciu a teda aj pozíciu mojej rady, eh, mojej skupiny. No a súvisia s našimi hlavnými obavami, hlavnými stiažnosťami a síce stiažujeme sa na to, že rozpočet je každý rok nedostatočný a dochádza k podfinancovaniu. A tento rok, keď očakávané škrty dosahujú 12,5% viac než upravený rozpočet rok 2000, 2013, musíme byť naozaj veľmi znepokojení. Predovšetkým musíme zvážiť to, či s týmto rozpočtom sa Európska únia môže stať tým globálnym aktérom, ktorým chce byť alebo ktorým má ambíciu sa stať. Rovnako by sme chceli, aby si všetci kolegovia uvedomili, že tieto brutálne e, škrty v kapitole 4 sú dôsledok toho, ako, dopadla, eh, ako dopadol MFF eh, na 2014-2020. Tieto rokovania boli nedostatočné a chýba im ambícia. Tá dohoda, ktorá bola dosiahnutá hodnom škrtov v MFF, tak 16 z toho pôvodného návrhu zo strany komisie bolo škrtnutých na celé programové obdobie. Sme predovšetkým znepokojení navrhovanými škrtmi pre ENI, eh, je to o 14,5% menej, pre DCI je to 12,6 menej. Obe e, tieto témy sú prioritou. Nie len pre našu skupinu, ale som presvedčená, že sú prioritové pre celý výbor. Zdieľame teda líniu spravodajcu Salafranku a navrhujeme pozmeňujúce návrhy, tak aby sme posilnili našu opozíciu voči rozpočtu, ktorý by až k, na okraj záujmu, alebo stali by sme sa postupne nerelevantnými. Pán Salafranka? Ďakujem. Ak som to správne pochopil, poznámky pani Jeten Maky a jej legitimné otázky, tak tie sú samozrejme nasmerované na komisiu a ja by som si rád vypočul ich odpovede a na základe toho by som odpovedal. Thank you, colleague. remind again the deadline for Chcel by som pripomenúť kolegom, že poz- Termín na pozmeňujúce návrhy je na obec 16. júla a že pozmeňujúce návrhy možno prekladať iba v angličtine. A mm, pozmeňujúce návrhy do rozpočtu do 16. júna na obed, ale tie môžete prekladať vo všetkých jazykoch, pán Salafranka. Nie, že by som nechcel vyjadriť stanovisko, ale neviem, či je tu predstaviteľ Európskej komisie, ktorý by mohol odpovedať na obavy pani Jetermaky. Ja opok, opakujem, že zdieľam jej otázky a bolo by dobre, keby sme počuli odpovede Európskej komisie vzhľadom na tie pochybnosti, ktoré tu sú. Commission Môže predstaviteľ komisie zodpovedať túto otázku? Ďakujem. Európska komisia len aplikovala rozhodnutie o stropoch VFR, takže to zníženie o 12,5 finančných prostriedkov v porovnaní s rokom 2013 je to preto, lebo strop na rok 2014 nás obmedzuje Pripomínam, že Európska komisia v roku 2011 navrhla navýšenie pre oddiel 4, myslím o 20 ale potom návrh komisie sa o 20 znížil. V novom finančnom rámci toto 20-percentné zníženie prináša tých 12,5 na rok 2014 v porovnaní s 2013, ale samotná Európska komisia nemôže navrhovať niečo viacej, než stanovujú stropy VFR. Tých 159 miliónov v tom rozpočtovom rámci, tam je dosť veľký manevrovací priestor. Bolo, posledné, bolo potrebné zachytiť tieto škrty VFR na všetky nástroje. Komisia 27. marca Rade aj parlamentu oznámila tieto veci na základe dohody z Rady z februára. Aj Rade aj parlamentu postupila distribúciu tých finančných prostriedkov pre jednotlivé nástroje a tento škrt bol zachytený tento návrh je na stole, ale čo je jasné, že je to ťažké rozhodnutie, ale my môžeme vychádzať len s takými návrhmi, ktoré e, spadajú do tých stropov VFR. V niektorých položkách sú väčšie škrty, komisia sa snažila maximálne rešpektovať najväčšie politické rovnováhy a priority, hlavne v DCI aj v humanitárnej pomoci, ktorá je navýšená v porovnaní s rokom 2013, napriek tomu, že ten strop je znížený. Takže je to samozrejme veľmi ťažký postup a všetci sme v ťažkej situácii. Ale musíme jednoducho pracovať so stanovenými stropmi. Pokiaľ ide o detailné otázky na nástroje, ja nie som schopný Gajenajk odpovedať ale myslím, že eventuálne môžeme neskôr písomne k týmto presným otázkam odpovedať. To je k rozpočtu na rok 2014. Bohužiaľ, podmienky sú ťažké, ale chápte, že komisia môže robiť len také návrhy, ktoré spadajú do viacročno finančného rámca a vychádzajú z neho. Raportér. Právodajca. Myslím, že by ste chceli odpovedať áno, pán predseda ale zo pár otázok ostalo nezodpovedaných, hlavne tie, ktoré položila pani Jetenmaky, hlavne ako sa bude arktická priorita financovať. A to, čo povedala komisia, to je interpretácia dohody o VFR. Ale pripomínam, že ak VFR predpokladá o náraste pre zahraničnú politiku o 3 tak nie je odôvodnené, že v prvom roku je škrt 12,5%. To je politické rozhodnutie alebo možnosť, ktorú komisiu, komisia prijala. Samozrejme, každý rok je tu nejaký rozpočtový postup a vieme, že napríklad pre Palestínu sme, máme o 50 miliónov menej aj ďalšie významné kapitoly ako politika susedstva, ktorá je veľmi dôležitá pre parlament. No, návrh rady, tak ako to ratifikoval EP, potrebujeme adekvátne finančné prostriedky a chceme byť globálnym aktérom. A myslíme si, že uchovanie tých záväzkov, tak ako sme ich prijali, a jednak plnenie priorit tak, ako e, to povedal e, litovský minister. Nezabúdajme, že sme neustále pod tlakom v jednotlivých oblastiach, kde musíme reagovať, tak nebudeme môcť zareagovať, keď budeme musieť realizovať takéto obrovské škrty. 14,5 minus politika susedstva, nástroj stability, 13,5 SZBP minus 20 Takže parlament musí reagovať ako jeden z rozpočtových orgánov. My chápeme, že sú to ťažké časy pre všetky inštitúcie. Vieme veľmi dobre, čo žiadajú občania, ale je aj manévrovací priestor na to, ako interpretovať dosiahnutú dohodu. A ja navrhnem členom taký taktický postoj, aby sme dosiahli rovnaké výšky ako minulý rok, tak ako hovorí pani Etenmaky, jedna vec je racionalizácia, viazaných prostriedkov a druhá vec je drastický škrt, ktorý nám neumožní e, splniť naše externé záväzky. A ešte dodatočný bod, ktorý komplikuje tento rozpočtový rok. Došlo k zmene nomenklatúry, aby sa ciele viacej EÚ naviazali a aby sme videli konkrétne výsledky, ale táto nová nomenklatúra v prvom roku nám jasne neumožňuje prehliadnúť všetky tie škrty, keď hovorila, že sa viacej škrtlo pre politiku susedstva strednej a východnej Európy. Nie je to tak, hoci sa navýšil ten asociačný nástroj a ten pokrýva viacej krajín. A teda je tam, ale je tam menej tým pádom prostriedkov a financií pre ostatné krajiny. Času máme veľmi málo, musíme navrhované čísla preštudovať veľmi rýchlo, musíme sa k ním vyjadriť veľmi rýchlo, tak ako to žiada rozpočet ešte pred Koreperom a radou. Dúfam, že budeme hlasovať v septembri a pani Gomeš, ja zdieľam mnohé jej obavy a som si istý, že nájdeme nejaké riešenie, aby sme odpovedali na jej obavy, ktoré sú aj moje a sú aj legitimné. A ak sa ešte pred letnou dovolenkou stretneme s tieňovými spravodajcami, tak by sme mali mať možnosť taktického stanoviska, aby sme mohli hlasovať. Nezabúdajme, že sa to bude hlasovať ešte aj v rozpočte a budeme musieť robiť určité obete a ústupky, ale to môžeme dosiahnuť len nejakým silovým postojom, ale ak hneď na začiatku budeme skryta, e, str- strihať v našich ambíciách, tak potom tie výsledky budú ešte nižšie. Takže toto sú moje ciele a ja dúfam, že Európska, že náš výbor bude postupovať spoločne Nezabúdajme, že teraz diskutujeme o jednotlivých finančných nástrojoch nielen zahraničnej politiky, ale aj iných a iných rozpočtových kapitol. A niektoré sú uzavreté v oblasti určitých spoločných politík EÚ a majú stanovené presné sumy. A nebol by som rád, keby sa škrty robili práve v zahraničnej politike. Takže toto sú moje komentáre. Zaznamenal som obavy liberálnej skupiny aj socialistskej skupiny a dúfam, že budeme mať dostatočne dobré pozmeňovacie návrhy, ktoré odrážajú naše ambície. Thank you. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalší bod keďže ďalší bod by sme mali prerokovať za zatvorenými dverami. Chcel by som požiadať všetkých prítomných, kto nie je poslancom alebo zamestnancom, aby ste opustili túto miestnosť. Takže krátka predstavka, aby sa to tak udialo. 5 minút. Ďakujem.